pán predseda, že môžem vystúpiť v mene Európskej komisie. Budem pokračovať po anglicky. Rád by som povedal, že toto je veľmi vhodný moment na to, aby sme sa stretli a aby sme sa pozreli na situáciu v Egypte, aby sme sa zamysleli nad pokračovaním finančnej pomoci tejto krajine a je veľmi dobre, že Európska komisia vydala svoju správu k našim programom správy a riadenia. Pokiaľ ide o samotnú správu, vidíme ešte veľký priestor na posilnenie oblasti správy a riadenia a musíme e, sa venovať aj rozpočtovej podpore. V každom prípade v jednom či dvoch miestach tejto správy hovoríme, že niektoré tie projekty, hlavne v oblasti ľudských práv a správy a riadenia, to ešte pokračuje, takže je možno predčasné sa k ním vyjadrovať. Pokiaľ ide o nás v komisii, tak my to vidíme ako akýsi test celej tej politiky eh, na juhu Robíme to už od roku 2011, takúto politiku a mala obrovskú podporu Európskeho parlamentu. Ide o politiku novú, ktorá nás viedla k tomu, aby sme podporovali inkluzívny sociálny spoločenský vývoj a aby sme viacej budovali udržateľnú demokraciu. A to bolo zakotvené aj do celého toho prístupu keď sme hovorili, že áno, že ten systém musí byť e, založený na určitých podnetoch, ale musia tu byť aj nejaké záväzky, ten princíp viac za viac, teda viac záväzkov a na druhej strane teda viac e, finančných prostriedkov na platby za tie určité kroky. V prípade Egypta tak treba e, skonštatovať, že je skutočne na kryžovatke a my musíme znovu otestovať celú túto politiku. Ja by som raz rád všetkých uistil, že my sa naďalej budeme tých princípov a zásad mm, pridržiavať. A vo všetkých našich krokoch sa budeme snažiť zamerať na sociálny inkluzívny vývoj. Budeme sa snažiť realizovať také programy, ktoré budú napomáhať tým najviac zraniteľným, ktoré budú podporovať občianskú spoločnosť, pretože Egypt e, toho musí ešte veľa urobiť v oblasti ľudských práv a tiež chceme zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na podporu demokratických procesov. Ako som už povedal, sme tak aktívne v pohotovosti, robíme ten prieskum, analizujeme jednotlivé iniciatívy, ten proces prebieha a medzičasom si veľmi radi vypočujeme nejaké politické smerovanie alebo pokyny z vašej snemovne a uvidíme tiež, čo nám 24. júla povie rada. A samozrejme, e, radi si vypočujeme aj ten celoeurópsky prístup a akým spôsobom by sa komisia v tom financovaní mala e, poberať. A teda to je z mojej strany všetko. Rád si vypočujem otázky a teda rád na ne aj odpoviem nasledujúcim rečníkom pán Pixten, pán, e, tá člen dvora auditorov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako chcem poďakovať aj za pozvanie na to, aby som mohol predstaviť našu osobitnú správu e, o Egypte e, pred týmto výborom. Hlavný cieľ dvora auditorov je E, nájsť nejakú pridanú hodnotu pre politickú diskusiu. E, my to robíme, ja to chcem pripomenúť, na základe veľmi prísnej metodiky. E, čiže keď začneme s nejakým auditom výkonnosti, ktorý v zásade je najmä o efektivite hospodárstva, v tomto prípade musím začať tou hlavnou auditorskou otázkou. Auditorská otázka bola v tomto smere táto následujúca. Či Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť efektívnym spôsobom e, spravovali našu podporu pred, počas a po e, povstaní v roku 2012. Zači, vy, vy, začínajúci podal východiskový bod auditu je teda bod e, v roku 2007 um, to je bod EMPI, tam v zásade pokrývame dve odlišné obdobia. Jedno počas eh, prezidenta Mubaraka a druhé obdobie počas prezidenta Morsiho. Audit, ktorý bol zhrnutý v zásadnej auditorskej otázke, bol o správe a o riadení. Bol o troch eh, oblastiach riadenia správy demokracia a ľudské práva, druhá otázka e, verejne financovaná správa a boj proti korupcii. A to bolo práve to, o čom to bolo. Obdobie 2007 až e, september minulého roka. To je práve to, čo sme skúmali. No a pevne verím, že všetci členovia tohoto e, váženého výboru mali čas prejsť si týmto dokumentom. A potom v každom z našich auditov, auditorských dokumentov nájdete autorskú otázku. <clears throat> nájdete tu množstvo rôznych pozorovaní, faktov, čísiel, ktoré zodpovedajú jednotlivým e, týmto témam. <clears throat> A máte tu potom jednotlivé zistenia a na záver e, odporúčania, ktoré sme priniesli. Čo sme teda zistili? Celkovo komisia a ESVČ nedokázali spravovať európsku podporu pre zlepšenie správy a riadenia v Egypte efektívne. Ak teda otázka bola, či e, pomoc bola spravovaná efektívnym spôsobom, odpoveď je nie. Prečo odpoveď nie? Z dvoch dôvodov. Jednak jednak je to vlastne e, neochota počas, tak počas prezidenta Mubaraka, ako aj počas nového prezidenta Morsiho na egyptskej strane tieto, tieto procesy zlepšiť a na druhej strane to boli nedostatky v tom, ako ESVČ e, spravuje a riadi e, svoje prostriedky a ako spolupracuje. Zatiaľ tie zistenia boli také, môžem zároveň pozvať poslancov tohoto výboru, aby sa pozreli na niekoľko konkrétnych ocekov. Napríklad je tu jeden ocek, ktorý je veľmi zaujímavý a ten hovorí o správe verejných prostriedkov, to je ocek 47. ak 60 to zároveň ukončím, mám predstav, zhruba 60% tejto pomoci bolo poskytnutých na základe toho, čo sa nazýva rozpočtová podpora a sektorálna rozpočtová podpora. Táto rozpo- sektorálna rozpočtová podpora je podmienená dobrým systémom riadenia finančných prostriedkov. Eh, musím ale povedať, že až k dnešnému dňu v Egypte napríklad nedošlo eh, k žiadnemu eh, nezávislému externému auditu. Tam dodnes takýto orgán neexistuje. Externý orgán dohľadu. Zároveň tu nie sú žiadne jasnosti ohľadom výdavkov armády. To je veľká časť tohoto rozpočtu. Ďalej tu nie je žiadna jednoznačnosť alebo jasnosť ohľadom výdavkov prezidentského úradu. Ehm, ďalej to sú problémy súvisiace s tzv. špeciálnymi fondami až do výšky 4 miliard eur e, ktoré boli poskytnuté počas posledných rokov. Takže je tu stále celý rad rôznych problémov, ktoré súvisia so správou týchto verejných prostriedkov, ktoré podľa nášho názoru musia byť vyriešené. Veľmi stručne k tomu druhému bodu, ktorý hovorí o ľudských právach a demokracii. Myslím si, že je pomerne zrejmé, že v Lisabonskej zmluve článok 21.1 jasne hovorí o ľudských právach demokracií, ktoré musia byť plnohodnotne rešpektované. No a ja si myslím, že asociačná dohoda článok 2 o tom hovorí tiež veľmi jednoznačne. E MPI opäť veľmi jasne o tomto hovorí, to je článok 28, tam sa hovorí o ľudských právach, demokracii, takže len sa stačí nám pozrieť na tieto fakty, pozrieť sa nám na to, pozrieme sa na to, aké peniaze boli vynaložené a potom sa pozrite na analýzu komisie. Ešte pár slov, toľko to teda pár slov k tomuto dokumentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Pinkston. A teraz, vážení kolegovia, mám 14 prihlásených rečníkov do diskusie v mojom zozname. Každý bude mať minútu a pol. Prosím, dodržiavajte rečnícky čas. Najprv slovo pán Salafranka. Ďakujem. Situácia v Egypte je všeobecne známa. Európsky parlament vo štvrtok prijal veľmi jasné uznesenie a vyjadril svoje stanovisko. A v poslednom momente e, sa zmenila, e, zmenil text uznesenia, ktoré bolo predtým vyrokované, aby sme sa Mm, aby sme sa adaptovali situácii straty ľudských životov a to je a politický cieľ, ktorému treba zabraniť. Ide o to, aby nedošlo ešte k krvavejšiemu e, občianskému konfliktu, čo by ohrozilo aj celý región. Prečítal som si správu dvora auditorov o tom, akým spôsobom sa pomoc poskytovala, že údajne nebola účinná, ale otázka je, keby bola účinná, a my samozrejme chceme, aby to tak bolo, či by sme mohli e, zabrániť takémuto vývoju situácia. Ja si myslím, že by sme nemohli, pretože e, USA dalo 1,5 miliardy E, armáde a aj tak tomu nezabránili. A teraz otázka je, čo urobíme s našou pomocou, s našimi záväzkami v prípade Task Force a hlavne, či budeme schopní presvedčiť e, moslimských bratov, aby sa zúčastnili volebného procesu, ktorý pravdepodobne prehrajú, keď sme videli, že časť islamistov podporila vojenský prevrat alebo vojenský zásah a už sa to preukázalo aj v uliciach Egypta, e, že sa to vo voľbách aj potvrdí. Počul som, že EÚ volebný proces podporí, ale bude sprevádzať, ale za akých okolností a za akých podmienok budeme podporovať tento volebný proces. Teda jedine, ak bude inkluzívny nástojím, to, čo je najdôležitejšie, aby EÚ zmobilizovala svoj vplyv a kontakty, aby sa zabránilo konfliktu e, podobného druhu, aké sú v iných krajinách oblasti. Pani Gomež, nech sa páči. Ďakujem pekne, bol to pán prezident Gul, e, ktorý počas e, povstaní v Turecku nám pripomenul, že demokracia je viac než len samotné voľby. Ale samozrejme, voľby sú v tomto smere kľúčový prvok. Ale keďže, sme, keďže, keďže hovoríme o krajine, kde sme videli vojenský puč ktorý zvrhol vojenskú diktatúru, tak v tomto smere je naozaj veľmi dôležitá aj interakcia medzinárodného spoločenstva. Jasná myšlienka je, že Európska únia by mala poslať veľmi jasný signál smerom k Egyptu a to je veľmi dôležité. A v tomto smere môžeme len vyzývať k rýchlemu prenosu e, moci k občanom, k skutočnému volebnému procesu e, a súhlasím s mojom kolegom Salafrankom, že Európska únia musí podporiť volebný proces v Egypte a to len vtedy, ak bude skutočne úprimný a inkluzívny. No a samozrejme je nevyhnutné eh, vyzývať, aby vlády fungovali inkluzívnym spôsobom. No a za týmto účelom eh, je veľmi dôležité a relevantné a tu poprosím pána Leona, aby pochopil, aby pomenoval vlastne aké sily vstupu do tohoto procesu, pretože salafisti eh, zohrali svoju úlohu v tom, že podporili vojenský zásah, ale akú úlohu eh, zohrávajú teraz vlastne pri tvorbe zákonov a najmä eh, pri, pri tvorbe ústavy, aby to naozaj bol inkluzívny proces. Je dôležité, aby ženy boli rešpektované, doposiaľ tak nebolo. Samozrejme majú byť rešpektované, mali mať plné práva, a je samozrejme e, nevyhnutná, aby bola zabezpečená aj plná sloboda prejavu. Pani Brandner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za to, že ste Ehm, tu s nami. Ehm, chceme len diskutovať o tom, alebo môžeme len diskutovať o tom, čo sa stalo počas posledných dní, ale ešte dôležitejšie je, čo sa stane v budúcnosti, čo nás čaká. v to s demokraciou, s voľbami, ale čo je azda ešte dôležitejšie, musíme jasne povedať, že to neznamená akúkoľvek cenzúru toho, čo sa deje, žiadne jednostranné alebo teda cieľené zatknutia a myslím si, že musíme jasne povedať, že to je neakceptovateľné pre kohokoľvek, kto bude v budúcnosti pri moci. Máme dva týždne, kým E, sa stretne naša rada ministrov zahraničných vecí 24. júla a je to dobré načasovanie, aby sme povedali, že pozrite, máte dva týždne, alebo pôjdeme správnym smerom a budeme konať adekvátne, alebo pôjdete nesprávnym smerom, no a v takom prípade to bude mať vážne dopady Eh, myslím si, že všetky členské štáty mali vyslať tento signál ako 27. A to by bol veľmi silný signál. Ak my môžeme konať spoločne a povieme, že, si, že to sú dva týždne, využíme ich dobre, hm, tak v opačnom prípade bude mať vážne dopady a nielen finančné, ale aj politické, no tak to môže byť pre nás potom dobrá príležitosť, ktorú musíme využiť. Ďalej, čo sa týka otázky inkluzivity a eskalácie, rozhodne to je oveľa komplexnejšie než náboženský versus nenáboženský. Je to eh, komplexná diskusia medzi všetkými liberálnymi aktérmi. A myslím si, že musíme byť viac, e, než len vyzývať k inklúzii. Mali by sme hľadať, ako k nej dokážeme prispieť. Ako dokáže medzinárodné spoločenstvo napríklad zorganizovať konferenciu, kde ich môže všetky spojiť. Moslimské bratstvo, e, vojenskú, e, teda armádu, bývalú vládu. Je možnosť takúto konferenciu organizovať? Možno tam musíme priniesť Saudskú Arabiu, Katar a dajme ich dohromady a diskutujme, ako pomôcť. Ďakujem pekne. Pani Nec, nech sa páči. Pán predseda, v prvom rade by som chcela poďakovať všetkým pánom za to, že e, prispeli k tejto diskusii. Pamätám si, že pri predchádzajúcich diskusiách o Egypte som e, opakovane varovala <clears throat> pred tým, čo som nazvala alžírsky typ vývoja. A síce volebný proces je v tomto vlastne procese prerušený, pretože výsledok volieb nie je e, potešiteľný či už pre populáciu ako takú, alebo pre medzinárodné spoločenstvo. Obávam sa, že to, čo vidíme, e, je akýsi typ e, predlženého e, alžírskeho scenára. A je to naozaj mimoriadne znepokojivé, pretože tá prvá otázka by mala znieť, čo môžeme spraviť preto, aby sme zabránili prepuknutiu plnohodnotnej občianskej vojny. Ak e, jednotlivé strany budú naďalej e, medzi sebou bojovať, e, budú, budú bojovať s armádou, no tak to v konečnom dôsledku bude recept na vojnu. A to je mala byť naša prvoradá obava. Konkrétne či návrh kolegov e, Brantnera v tomto smere môže pomôcť alebo nie. Všetko, čo môže byť užitočné, musíme použiť a mali by sme vyvinúť maximálny tlak. Som presvedčená, že finančná pomoc e, môže byť, e, alebo by možno mala byť suspendovaná, až kým neuvidíme, že ten proces je na správnej ceste a pevne verím, že toho, teda pán predseda, ste hovorili, že mám minútu a pol a pevne verím, že sa teda budeme môcť vrátiť a najmä k tej správe auditorov, ktorá je veľmi zaujímavá E, ktorá je veľmi politická, hovorí politi- veľa politických záverov, ale by sme nediskutovať. Ďalej má slovo pán Tenok, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte osobne e, ja som vystúpil už aj v pléne v Štrasburgu k tejto téme. Ja osobne vítam vojenský zásah v Egypte práve za cieľom toho, aby sa predišlo vážnym krviprelievaniam a možnej občianskej vojny. A predovšetkým e, tu bola vlastne obrovská sila ľudí, ktorí odmietli ekonomickú a vládnu neschopnosť eh, bývalej vlády a takýmto spôsobom vlastne odmietli to, aby sa z Egyptu eh, stala teokracia eh, so šáriou, ktorá by tam vládla, boli by tam druhotriední občania a najmä by vyšlo, išlo obrovskú diskrimináciu a prenasledovanie veľkej kopskej menšine. Takže ja žiadam v mene mojej skupiny plnohodnotnú komunikáciu s novou vládou, dočasnou vládou, vládou, aby sme komunikovali tak, ako to je nevyhnutné a zároveň zabezpečili demokratické voľby pre nový parlament a nového prezidenta a vyzývali k obmedzeniu, k, k, k obmedzovaniu násilia. Bolo tam veľa zatýkania Francesca Brantera. Moja otázka znie, do akej miery sú tieto um, motivované legitívnymi obavami o bezpečnosť, aby sa bránilo ozbrojeným krokom islamistických milita- militaristov, alebo to je len jednoducho pomsta zo strany novej vlády. A akým spôsobom komisia posudzuje alebo vníma riziko, že Egypt by sa mohol stať akýmsi laboratóriom, alebo vlastne akýmsi útočiskom pre džihadistov, ktorí by sa tam utiekali zo všetkých krajín, kde sú v Sýrii, v Líbii a išlo by o snahu destabilizovať túto krajinu ozbrojeným terorizmom. Ďakujem pekne, pán Tenok. Pani Lusing. Ja, vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Zdieľam názor že mali by sme teraz hovoriť naozaj o vojenskom púči, Chcel by som e, poznamenať, e, že v, vo vojenských zložkách nie je žiadny politický, e, progresívny prúd, lebo spolupracovali s muslimským bratstvom, aby si zaistili svoje vlastné privilégia. A takisto sú tu aj vlastné politické zámery zo strany vojakov keď chceme politicky e, sledovať a podporovať tento proces, musíme si dávať e, pozor na to, aby sa splnili požiadavky obyvateľstva. V Egypte existuje široké e, hnutie za väčšiu sociálnu spravedlivosť, väčšiu kultúrnu slobodu a musíme si položiť kritickú otázku, či v minulosti sme nesprávne vyhodnotili úlohu moslimského bratstva Napríklad počas e, návštevy u e, e, pani Merkelovej minister zahraničia spomenul, že počas zabíjania alebo mučenia treba zo strategického hľadiska podporovať napriek tomu Egypt. Musíme toto všetko zahľadnúť a dôrazne vyzývam potom, aby sme sledovali požiadavky obyvateľov, aby, ich, aby sme ich podporovali E, poznáme, dajme tomu, nejakých 60 protagonistov občanského hnutia, ktorí sa e, e, zúčastnili revolúcie a musíme si vážne vnímať to, čo píšu títo organizácie. Ďakujem pekne. Pán Ceri. Ďakujem. Veľmi úprimne by som povedal, že raz za čas by som si rád vypočul nejakú analýzu alebo úvahu aj zo strany tých, ktorí sa neustále tejto téme v Egypte venujú. Nie ako keby sme prechádzali z jednej etapy do druhej bez toho, že by sme sa zamysleli nad tým, či sme urobili všetko to, čo sme mali urobiť a aby sme si uvedomili aj, aké sú sily in situ, a nezabúdajme aj na veľmi negatívnu úlohu, ktorú Američania v tejto poslednej dobe zohrali v tejto oblasti, ak, pretože ak tu budeme takto etapovite pristupovať, tak dáme len takú byrokratickú analýzu situácie. A musíme takto uvažovať, pretože je tu riziko, že nepochopíme skutočne, čo sa tam vlastne deje a čo by sme mali urobiť my. A podľa mňa Dôsledky prevratu sa prejavujú a budú sa determinovať stále viacej. Zaznamenávam predovšetkým to, že kto e, vyhrá z tohto, tak to nebudú e, moslimskí bratia, ale salafisti. Oni sú veľmi prefikaní v tom, ako postupujú po tom prevrate. A preto musíme byť naozaj veľmi, veľmi pozorní. Podľa mňa mali by sme pritlačiť na plyn a mali by sme byť e, tými sprostredkovateľmi a masívne byť prítomný in situ, tak ako hovoril kolega Leon. A ďalší aspekt nezávisle od toho, čo sa bude robiť mali by sme dať k dispozícii skutočne veľké finančné prostriedky, pretože sociálna kríza bude veľmi e, zaťažovať a bude mať aj vplyv na volebný proces ako taký teraz pán predseda Danžon. Ďakujem, pán predseda. Pred našimi dverami je najväčšia arabská krajina, ktorá sa môže e, e, zvrhnúť situácia do občianskej vojny a my potrebujeme konkrétne opatrenia. Stále sa tu robia nejaké opatrné vyhlásenia plné dobrých úmyslov, ale vychádzame z rôznych anal- analógií. Neviem, či je to alžírsky, tuniský či iný turecký scenár. Mali by sme ich nechať možno bokom a zdám sa mi, že sme ako keby trochu naivní, sme pobojí a prišli sme na to, že moslimskí bratia mali nejaký program, ktorý nám možno veľmi nevyhovoval. Ako prvý to bol pán Morsi a my sme to objavili až po samotných egyptianoch. Zistili sme, že armáda bola stále v hre. Oni priamo zasiahli a my sme ani nevedeli, čo mali, aké mali úmysly a prišli sme na to, že Egypt nie je švedská demokracia. No dobré, niektorí ministri zahraničných vecí i hneď žiadali návrat k ústavného poriadku. No ale čo to je? Alebo však ten tam je viacej rok. Takéto vyhlásenia e, nemajú žiadny operatívny e, dôsledok ani dopad na situáciu v Egypte. Veľké princípy to je síce pekné, absolútny formalizmus, rešpektovanie inštitúcií, OK, ale nedáva nám to žiadnu váhu pri riešení krízy a to, čo povedal aj dvor auditorov, to je asi toľko. Je tu nejaká pomoc, politická aj finančná, veľmi formalistická, veľmi napojená na inštitúcie, ktoré sú na mieste a vidíme dnešné výsledky. Sme oddelení od reality samotných egyptianov. Áno, treba sa s nimi rozprávať a EÚ by mala byť tou silou, ktorá sa môže hrediť tým, že máme možnosť sa s nimi rozprávať. Ale nezabúdajme, v akom sme oneskorení a teraz tak najevne objavujeme, aké sú sily v Egypte. A oceňujem realizmus kolegu Tanoka, ten vojenský provrat, ku ktorému došlo, bol určite lepším riešením ako iné, ale samozrejme vojaci eh, by nemali ostať pri moci. Otázka je, či to naozaj chcú. By som eh, pripomenúť, že tlmočenie budeme mať eh, k dispozícii do 12.40. Potom budeme pokračovať len po anglicky. Pani Romera López. Ďakujem. Ja si myslím, že ako EÚ EU Mali by sme predovšetkým dosiahnuť to, aby sa armáda stiahla. Ako by sme mohli odstrašiť alebo zabrániť konfliktu, aby nedošlo k občianskej vojne? Nie je predsa jedno a to isté, keď dojde keď k jednej smrteľnej obeti, ako keď ich dojde desiatkam či stovkam. Máme vôbec na to možnosti a schopnosti. A druhá vec, ktorú by sme mali prejaviť a tiež by sme mohli či je EÚ schopná e, nejakým spôsobom dať do zhody tých, ktorí sú tam rozkmotrení, či už salafisti, moslimskí bratia a tak ďalej, aby vytvorili nejakú e, vládu prechodu a potrebujeme toto obdobie naplniť politikou, nie konfliktami. Je možné zorganizovať nejakú konferenciu, tak ako sa navrhlo, tak to by bolo dobré a podmieniť túto pomoc takýmto procesom. Ja si myslím, že by to bolo veľmi dôležité. To by bol náš príspevok, aby to bol politický proces a podmieniť našu pomoc s týmto politickým procesom a posilniť tú koheziu, ktorá tam teraz nie je. a k tomu nedôjde, tak potom armáda bude mať všetky argumenty na to, aby pokračovala pri moci. Pán Arlaky. <clears throat> Ďakujem pekne. E, ocením opatrné e, stanovisko pána Leona, ktorý nám približil stanovisko Európskej únie v tejto kríze. Treba si uvedomiť, že arabská jar sa iba začína, pôjde o dlhodobý e, proces so svojimi vrcholmi a úpadkami. Mali by sme byť pripravení na dlhodobú perspektívu. Netreba sa nadiať že príde okamžitá stabilizácia. Kto mohol e, predpovedať, e, e, že demokratické hnutie vyústi do islamskej vlády, islamistickej vlády a myslím si, že e, chybne sme podporili e, Morsiho. E, dúfali sme, že ako hlavný aktér v politickej a inej oblasti nastolí stabilitu. Nemali by sme opakovať chyby Američanov, mali by sme sa zaujímať o dlhodobú snahu budovať inštitúciu, podporu hospodárstva. Bolo by nesprávne uvažovať teraz o pozastavení pomoci našej podpory pre Egypt pretože zhoršenie hospodárskej krízy by mohlo naozaj mať katastrofálne následky. Bolo by taktiež chybou pre Spojené štáty e, nekonvertovať 1,3 e, miliardy, ktorú dávajú na vojenskú pomoc, nekonvertovať to na civilnú pomoc a podľa nás mali by sme pokračovať v tejto strategii a nezapájať sa príliš e, e, do detailov tejto krízy a zdôrazňovať skôr budovanie príslušných inštitúcií. Ďakujem pekne, pani Kronberg. Ďakujem, pán predseda. Domnievam sa, že je tu širšia otázka, e, ktorá sa kryje v pozadí egyptskej situácie. Je to otázka dôveryhodnosti nášho boja o demokraciu. Je to otázka toho, či vojenský prevrat alebo prevzatie moci vojakmi, e, či to môže byť e, demokratické, či e, pragmatické mm, úvahy by nás nutili podporiť toto prevzatie moci v prípade, že ľudskoprávne organizácie to podporujú. Treba e, e, brať do úvahy aj určité regionálne aspekty a síce to, ako na Blízkom východe budú e, vnímať demokraciu. Ak budeme riešiť iba pragmatické otázky boja proti násiliu alebo otázky ekonomiky, potom to nebude dobre. Musíme byť dôveryhodní a dôslední. Ďakujem pekne. A napokon Pán Ovid eh, vystúpi ako posledný, minúta a pol. Ďakujem. Ak súhlasíme eh, eh, s komisiou, že Egypt je naozaj skúsobným poliem našej politiky susedstva, potom otázka do pána Leona. Vedeli sme to predpovedať? E, e, teraz sa rozprávate s rôznymi aktérmi. Rozprávali ste sa s nimi predtým? Mali by sme prehodnotiť našu vlastnú úlohu. Nie, že by sme boli zodpovední e, za to, čo sa stalo, ale treba pochopiť, či sme e, konali e, v predstihu. Samozrejme, súhlasím s tým, aby sme nemali pristúpiť na to, že sa staneme iba nástrojom, ale akú úlohu budeme zohrávať? Súhlasíme so všetkými, ktorí ste povedali, že eskalácia nasilia nás mimoriadne znepokojuje. Ale mali by sme sa vyhnúť predovšetkým občanskej vojne. Čo robíme, aby sme sa jej vyhli, aby ľudia neprichádzali o život? a aký je tu určité odôvodnenie e, e, e, vojenského zásahu. Ja to mám vyloženejší postup, postoj v porovnaní s pani Gomesovou. V každom prípade treba zohľadňovať úlohu morského režimu, ktorý podľa niektorých presadzoval nedemokratické postupy. Samozrejme, treba zvažovať, kedy intervencia je správna, kedy nie, ale v každom prípade E, bolo by dobre o tom uvažovať a chceli by sme požiadať rečníkov, aby sa k tomu uviedrili. A teraz, e, ctení e, rečníci, máte 15 minút na to, aby ste odpovedali, ale samozrejme musíte ten čas rozdeliť medzi sebou. The first. Well, thank you, thank you very much. You know? uh, I'll try to do it very quickly. Um, I, uh,